Right, good morning, ladies and gentlemen. The acoustic isn't that good, is it? Dobré ráno, vážené dámy a páni. Akustika nie je nejaká dobrá. E, dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Akustika v tejto miestnosti nie je najlepšia, ako sme si už všetci eh, všimli, takže poprosím vás, eh, keby ste vo vašich dôležitých rozhovoroch pokračovali, ale mimo tejto miestnosti. Eh, teraz by sme začali tento program spojený AFET-AFKO. E, dopracovali sme sa k e, jednotke, schválili sme e, zápisnicu zápisnice zo schôdze z 15. decembra žiadne pripomienky, dvojka, prijatie programu schôdze žiadne pripomienky, trojka ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva. Dohodli sme sa že e, budem v mene oboch e, výborov e, viesť hlasovanie Pán Fleckenstein, ďakujem, pán predseda. Pri pokuse všetkým výsť v ústrety e, som tam e, dosť veľký nezmysel predložil, takže e, stiahujem svoj ústny pozmeňovací návrh. Bolo mi povedané, že to mám ústne takto oznámiť pred hlasovaním. Ďakujem pekne. Pán Fleckenstein teda stiahuje svoj ústny pozmeňovací návrh 196. A teraz by som dal eh, slovo eh, pánovi eh, Suga Pererovi, kde ste. Vítam vás medzi nami, chcete sa aj vy prihovoriť kolegom. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že som prišiel trochu neskôr. Chcem vás všetkých privítať a povedať, e, zdôrazniť dôležitosť tejto problematiky. Všetci sme si vedomí tých víziev, s ktorými sa potýka Európska únia v tejto oblasti. E, som rád, že máme túto príležitosť e, byť tu takto spoločne a prijať spoločne roz rozhodnutia o budúcnosti Európskej únie v tejto oblasti. Takže ďakujem pekne za túto príležitosť. Ďakujem pekne, pán spolupredsedajúci. A ja by som chcel vysloviť svoju vďaku obom spravodajcom a obom výborom za vynikajúcu správu. Chceli by spolu spravodajcovia povedať niečo Michal Gáler, Esteban Tepons? Eh, nie. Takže ak eh, súhlasíte, tak by sme mohli začať s hlasovaním. Chceli by sme o 9.45 hlasovanie ukončiť, takže teraz máme 40, respektíve 35 minút na hlasovanie a to dúfame veľmi sústredené hlasovanie. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijatý. Prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 141. E, kto je za? Proti? E, zdržal sa niekto hlasovania? E, zamietnuté. 142. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 143 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 144, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 145, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 146 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 147 za, proti, zdržal sa niekto. Myslím si, že by sme to mali skontrolovať. 147 elektronicky. Prečo mi to tu nefunguje? Zahajujem hlasovanie. Píše mi tu nejaká chyba ID. Ah, v poriadku, takže končím hlasovanie. 63 hlasovalo za kolegov, takže bolo to prijaté. 148, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Prejdime teda ku kompromisu 9, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Skontrolujeme si to. Kompromis 9. Closed. Končím hlasovanie. Jasná väčšina za, takže e, kompromis 9 e, bol prijatý. A teraz prejdeme k e, 170 um, jednotka až trojka, to je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 174, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý 175, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý 177 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý 176, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijatý. 178, 980, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 181, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 182, za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Kompromis 10, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme si to. Končím hlasovanie. E, výborne. Takže komp- kompromis 10 bol prijatý. Prejdime teraz e, e, k 189, e, 91 až 2, kto je za proti. Zdržal sa niekto zamietnuté. 193, kto je za proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 194, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 195, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 196 to, to bolo stiahnuté, takže budeme hlasovať len o časti 1. Je to tak e, správne? Áno, časť 1. Takže začneme časťou 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Skontrolujeme si to. Časť prvá. Hlasujme k 196. časti prvej. Bez ústneho pozmeňovacieho návrhu bol stiahnutý. Vieme, čo tu e, robíme. Ďakujem pekne za e, poradenstvo. Nie sme tak zle informovaní, takže Končím hlasovanie a návrh bol prijatý. Prejdime teraz k časti 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 197, 8, 9, 200. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 202. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 203, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 204, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 205 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 206, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 207 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 280 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 11 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijat. Prejdime ku kompromisu 12. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Prejdime k pozmeňovaciemu návrhu 232. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 233 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 234, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 235 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 236 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 237, 238 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 239 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 240 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 241 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý 242 za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý. Prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 260. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý 261. Za? proti, zdržal sa niekto, skontrolujme si to, 261 si skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím ho. Máme tu teraz 68 kolegov. E, návrh bol zamietnutý. 262 za, proti. Zdržal sa niekto zamietnutý. 263 za. Prepačte, prepačte. 200 bola e, prijatá, takže 263 odpada, 264. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý 265. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý 266. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 267 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 268 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý. 269 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý. 270 za. 269. Skontrolujeme si teda 269. Zahajujem hlasovanie. Končím hlasovanie. Myslím, že to je teraz jasné. 270. Pán Leinen, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 271. Prepačte. Prepačte. Takže teraz prejdeme na 273. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 277. E, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 278 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 279, 280 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 281, kto je za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujme si to, 281. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol jasne zamietnutý. 282, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý je 283, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 284, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 285 5, 286 stiahnutý, 287, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 288, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 289 a 290, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 290. E, jedna teda 289, 290 to bolo jasné, ale môžeme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. E, teším sa, že medzi časom tu máme 70 kolegov prítomných. Končím hlasovanie. 58 k 12 je to jasné, postačujúco. Dobre, Takže keď sme teraz pri 291, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 292, 293, 294, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 295, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Kompromis 14, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Takže môžeme prejsť k pozmeňujúcemu návrhu 303, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, štvorka, mm, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté, 305, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, 306 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, kompromis 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Takže tým pádom prejdeme k 324, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromis 16, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 19, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Skontrolujme si to. Kompromis 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To je jasná väčšina. Kompromis, eh, teda prejdeme na 328. Eh, Kto je za? Proti? E, zdržal sa niekto zamietnutá? 338. 339. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? 340. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 341, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 342, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 343, kto je za, proti, e, zdržal sa niekto, zamietnuté. Kompromis 17, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Prejdeme teda na 358 a 359. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 360 za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 363 za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 365 za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Prejdime e, na 375. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté 376 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 377 za, proti, zdržal sa niekto, Zamietnutý. 378 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 378 skontrolovať? Dobre, skontrolujme 378. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté 39 ku 30. Kde sme teraz? Takže 379, teraz teda 379, Jeffrey van Oden, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 380, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 381 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 382, 383, 384, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 386, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 387, kto je za, ktorý odpada. E, Veď 15 bola prijatá. E, e, v poriadku, takže sa ospravedlňujem. Čím teraz pokračujeme? Wait a moment, we've got a slight confusion. Počkajte chvíľočku, menší zmetok tu odvládne. Dobre, takže 404 a 405. Pán Castaldo a ostatní, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 406, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 407, kto je za, proti, Zdržal sa niekto zamietnutý 480 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý 409, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý 410 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 411 za, 410. Áno, toto bolo prijaté v poriadku a teraz k 413. Mezrieža Turon. Kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 414 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 415 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 416 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 417 za a 416, áno, 14 bola prijatá. Dobre, takže teraz prejdeme ku kompromisu 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Ehm, mám taký dojem, že to bolo prijaté. Skontrolujeme si to? Ehm, nie, bolo to zjavné? OK. Takže kompromis 20 bol prijatý a teraz prejdeme ku kompromisu 21. Za, proti, zdržali sa, tiež bol prijatý. A teraz prejdeme 436 za, proti, zdržali sa prijatí. 437 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 438 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 439 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 440 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 22 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 442 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 445 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 446 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. 447 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 448 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 449 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 450 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 451 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 452 za, proti, zdržali sa prijatí. 454 za, proti, zdržali sa prijatí. 455 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 456 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 457 za, proti, zdržali sa. Ten bol prijatý. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňujúci návrh 458 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 22. Hlasovanie po častiach, ktoré požiadalo EPP. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 23 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 24 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Požiadal to spoluspravodajca. Môžeme o tom hlasovať. Dobre, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 25 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromis 2 za. Proti? Zdržali sa? Bol prijatý. Pozmujúci návrh 32 za proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatý. Teraz návrh 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí 46 za, za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 58 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 70 za, proti zdržali sa prijatí, 71 za, proti zdržali sa prijatí. 72 a 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté 75 za, proti, zdržali sa zamietnutí 76 za, proti, zdržali sa zamietnutí 77 za, takže ten je bezpredmetný, mm, takže 78 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 82 za, proti, zdržali sa prijatí. 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 85 za, proti, zdržali sa zamietnutý 86 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 87 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 89, 90 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 91 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 18 prijatý, takže 92 je bezpredmetná. 93. 92 je bezpredmetná, pretože kompromis 18 bol prijatý a tam bol prijatý. Takže 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí 95 za, proti, zdržali sa zamietnutí 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí 97-98 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 100, 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 104 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz 105 za, proti, zdržali sa zamietnutí 106 za, proti, zdržali sa zamietnutí 107 za, proti, zdržali sa zamietnutí 108 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 9 bol prijatý, takže 110 za, proti, zamietnutý 111 za, proti, zdržali sa zamietnutí 112 za, proti, zdržali sa zamietnutí 113 za, proti, zdržali sa zamietnutí 114 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz kompromis 122 za, proti zdržali sa zamietnutý 123 za, prosti zdržali sa. To si overíme, takže 123. The vote is open. Hlasovanie je otvorené. Two colleagues are not willing to... Dva kolegovia ešte nehlasovali. Dobre. Hlasovanie ukončené. Bolo to jasne zamietnuté. 124 za, proti, zdržali sa zamietnutí 125 za, proti, zdržali sa zamietnutí 126 za, proti, zdržali sa prijatí 127 za, proti, zdržali sa prijatí 128 za, proti, zdržali sa prijatí 129 za, proti, zdržali sa prijatí 130 za, proti, zdržali sa prijatí. We come to the final... Teraz dáci pozmyslený návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí prijatý, 4 za, proti, zdržali sa, prijatý, 4 za, proti, zdržali sa, prijatý, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 6 si overíme. Open. Všetci hlasovali. Bolo to jasne prijaté. 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže hlasujeme o odseku 6, stanovisko za proti, sa zdržal, takže si to overíme. Vote is open. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. Takže ak to chápem správne, čaká nás záverečné hlasovanie o správe v znení pozmenujúcich návrhov, kto je za, Takže to je elektronické hlasovanie. Dobre. Hlasujte, prosím. Ďakujem pekne. Táto správa bola prijatá. Faktická poznámka, pani Lozing, nech sa páči. Ďakujem pekne. V mene skupiny GUE sme predložili menšinovú správu a už sme to zaslali aj sekretariátu. Dobre, ďakujeme pekne za túto informáciu. Chcel by sa ešte niekto iný vyjadriť a niečo povedať alebo dodať? Ak nie, tak ďakujeme kolegom z AFKO za to, že prišli a ďakujeme za vašu účasť.